tom e, vám poskytnúť viacero informácií. Najskôr prosím vás, prosím vás v prvom rade si posadajte na svoje miesta, aby sme mohli sa znova vrátiť k práci, pretože máme veľmi veľa bodov na programe a už sme sa oneskorili. Takže chcem vás požiadať, aby ste prestali diskutovať Ech, mám tu niekoľko informácií, ktoré by som vám chcel poskytnúť, drahí kolegovia. Na budúci týždeň 18. oktobra od 18. do 19. Eh, sa zúčastníme tretej interinstitucionálnej schôdze o plavách. To bude veľmi dôležité, pretože Komisia nás oboznámi s aktualizovanými predpokladmi platieb súčasného viacročného finančného rámca do roku 20, ale aj po roku 2020. To je mimoriadne dôležitá schôdza. 18. oktobra. Prepačte mi, ale počúvam, počujem tu veľa hluku. Prosím vás, posadajte si čím skôr na svoje miesta a pokúste sa nás počúvať. 18. oktobra takisto predbehne rozpočtový trialog, e, kde negociačný tím Európskeho parlamentu bude brániť tie pozmenece návrhy, ktoré boli prijaté v rozpočtovom výbore pred dvoma týždňami. E, Plenárka e, vyjadrí svoje stanovisko k rozpočtu 2018 25. októbra. Potom bude prebiehať zmierovacie konanie Niektoré žiadosti výboru buď budú určite naznačené politickými e, skupinami e, na, na zmierovacie konanie a prvé zasadnutie zmierovacieho výboru sa uskutoční v pondelok 6. novembra o 15.30 a delegácia parlamentu vo e, výbore sa vlastne zasadneme o 14.30, aby sme si pripravili túto schôdzu. Druhé zasadnutie zmierovacieho výboru kde sa možno uzavrú negociácie, prebehne v Bruseli eh, v piatok 17. novembra na konci eh, po eh, plenárnom zasadnutí v novembri v Štrasburgu. A ak nedvojde k záveru, tak budeme mať do 20. novembra lehotu na to, aby sme toto zmierovacie konanie uzavreli. Chcem pripomenúť, že včera zasadli koordinátori, aby zharmonizovali požiadavky na transparentnosť a s praktikami ďalších parlamentných výborov rozhodnutia koordinátorov e, budú e, v, e, v zápisnici, ktorá bude pripojená k zápisnici schôdze nášho výboru. A naliehavé body e, zo schôdze koordinátorov vám budú oznámené na začiatku schôdze. E, včera skupina GUE stiahla svoju žiadosť o menovaní a bude to váš predseda, ktorý e, pripraví naše stanovisko pre výbor AFED o implementovaní finančných E, nástrojov a budúcnosť po, 2020, po roku 2020. A takisto mám tu stanovisko e, k Európsk- výboru EKON k európskemu semestru a koordinátori rovnako rozhodli, že náš správodajca o agentúrach pripraví správu o nariadení, ktoré sa týka dohľadných agentúr a bankového dohľadu najmä. Dostali ste oznámenie o e, na, dostali ste návrh zápisnice zo schôdze 29. júna. Máte nejaké pripomienky? Ak nie, tak budem takto e, napísanú zápisnicu považovať za schválenú. A teraz dám slovo mm, na mu správodajcovi Jensovi Gejerovi. Máme tu opravný rozpočet číslo 6 pre, na rozpočet rok 2017. Komisia včera predložila návrh opravného rozpočtu, e, kde chce teda upraviť e, časť príjmy v priebehu plnenia rozpočtu, aktualizovať rôzne odhady, pokiaľ ide o vlastné zdroje, napríklad zvýšenie e, príjmov z pokút, 2 miliardy 200 miliónov a rovnako to je menej zvyčajné, aj keď to je druhý rok, čo k tomu dochádza, zredukovať e, platby, pokiaľ ide o masívne neplnenie e, tejto e, koheznej politiky. To sa zniží na 7 miliard 700 miliónov. To je naozaj e, téma, ktorá sa týka aplikácie kohezných fondov. A pokiaľ ide o globálne platby, komisia včera informovala, že tam sa nasadia tie kredity, ktoré neboli použité a dosahujú významnú sumu. Je to 682 miliónov eur. Možno pán Vurel, riaditeľ, nám môže k tomu niečo povedať. A rovnako ako aj k tomu globálnemu poukázaniu finančných prostriedkov. Thank you, Chair, for giving me the floor. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Návrh opravného rozpočtu, ktorý navrhuje komisia, obsahuje tri elementy. Ako už no predseda, prvá vec, prvý bod je zníženie platieb, čo sa navrhuje na 7,7 miliardy a to je rozdelené do viacerých eh, dielov, nie 1A, čo sa, ktorá by sa mala posilniť, ale všetky ostatné by si vyžadovali zníženie miery platieb a prostriedkov na platby, ako už predseda naznačil, najvýraznejšia eh, najvýraznejšie obmedzenie sa navrhuje v 1B, kohézia komisia navrhuje zníženie o 5,9 miliardy eur, a to je v súlade s odhadmi zniženia členských štátov, ktorý dostala komisia v lete, koncom júla. A toto zníženie, e, ktoré naznačili samotné členské štáty, tiež obsahuje zníženie o 5,9 miliard eur, takže úplne to súhlasí s tým, čo nám oznámili členské štáty. Komisia plne súhlasí s obavami pomalej implementácie, ktoré hovoril aj predseda. Ja môžem vám povedať, že komisár Oettinger chce o tom hovoriť na zasadnutí budúci týždeň počas trialógu aj medzi inštitucionálneho stretnutia pre platby a samozrejme, že sa uskutoční výmena názorov. A druhé zníženie sa týka rozvoja vidieka, kruhu 2, to nie je až také kontroverzné, to sú platby, ktoré sa nám podarilo ktoré do konca roku 2016, potom čo sme mali koncoročné transfery no a pôvodne boli pôvodne sa mali zrealizovať, zrealizovať v roku 2017, ale už boli zrealizovať v roku 2016, takže 0,8 miliardy eur sa dá uvoľniť v rámci okruhu 2. Tiež v rámci okruhu 3 je zníženie, komisia už to oznámila pred letom, že e, čaká e, implementácia. Už máme, už sme využili čas tohto nadbytku na financovanie financovanie e, položiek z opravného rozpočtu číslo 5. Rovnako sme nadbytok použili na financovanie transferu 18, ITER, myslím, že pán Gajer a jeho návrh správy o DAB 5 explicitne hovorí práve o tejto veci, takže je tu ešte malý, eh, malá eh, nedostatočná implementácia, ktorú navrhujem vrátiť 5 a ďalej okruh 7 navrhujem 0,7 miliardy vrátiť z nástroja predstupovej pomoci a z nástroja pre susedskú politiku z viacerých dôvodov. Napr nástroj pre utečencov v Turecku, aj keď v tohto nástroja beží dobre, platby sa e, omeškali kvôli komplexným rokovaniam o veľkých infraštruktúrnych projektoch. Čo sa týka INI, je tu problém s meškaním z viacerých krajín, Egypt, Maroko, Moldavsko, Arménsko a tiež Azerbajdžán, pretože kritéria čerpania neboli úplne dodržané a to spôsobuje meškanie. Komisia tiež navrhuje vrátiť a uvoľniť prostriedky súvisiace s predfinancovaním Fondu Solidarity EÚ, pretože sme nedostali žiadne nové požiadavky a preto takmer tie, všetky tieto prostriedky sa dajú teraz uvoľniť. Druhý komponent návrhu opravného rozpočtu z týka vlastných zdrojov, platby, ktoré mali členské štáty, toto je neutrálne, čiže to nemá dopad na globálnu úroveň rozpočtu, ale týka sa to sú medzi členskými štátmi a, eh, a komisia navrhuje zosúľadiť platby členských štátov s poslednými makroekonomickými odhadmi. Rovnako by som mal aktualizovať EU eh, e v súvisí s rokom 2013-2016. Eh, posledným komponentom je zvýšenie úrovne platieb. No a do dnešného dňa komisia už dosiahla eh, pokuty vo výške 3,2 miliardy eur a keďže v rozpočte sme zrátali len z Česko 1,1 miliardy, tak 2,2 miliardy sa dá pridať do financovania rozpočtu, čo tiež znižuje potrebu členských štátov a ich príspevkov. Čiže dopad na rohu úpravného rozpočtu pre členské štáty je zníženie platie o 7,7 miliardy eur, ale tiež zníženie o 2 miliardy kvôli zvýšeným pokutám, takže celku členské štáty zníženie o 9,8 miliardy eh, splatil z vlastných zdrojov. No a veľmi stručne ku globálnym transferom, týka sa to čiastky, v celkovej hodnote 680 miliárd. Komisia navrhuje rozdeliť to do viacerých rozpočtových eh, riadkov, ale všetko na posilnenie kruh 1a. My navrhujeme viaceré redukcie, eh, ktoré by sa nemali, by nemali byť potrebné. A Všetky takmer idú na posilnenie kruhu 1A tejto posilnenia. Venujú napríklad zrýchleniu FC, garančnému fondu FC1. Toto je urychlenie e, FC1 150 miliónov, rovnako viac platie bude ich na rôzne projekty nukleárneho, nukleárneho odstav, odstavenia. Musí to vyžadovať posunenie platieb pre CEF Transport, Transport a Galileo. E, sú ďalej viaceré e, zniženia, ktoré sme dokázali identifikovať a najdôležitejšie z tohto súvisia s rybolovom v rámci okruhu 2, pretože tu je tiež problém s notifikáciou učenia orgánov. To je stále čiastočne uhradené no a v rámci okruhu 4 vidíme možnosť znižovania v rámci e, nástroja makrofinančnú pomoc a ďalších a tiež niektoré v rámci okruhu 1, ktoré súvisia e, s širokopásovým pripojením CEFA a Horizon 2020 a tiež finančným nástrojom COSME. A dúfam, že týmto som vám poskytol dostatočný prehľad o oboch návrhoch. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem, pán riaditeľ. V tomto štádiu ste nás chcete oboznámiť, pán Gajer, s nejakým hodnotením? Mm, áno, v stručnosti veľmi rád, pretože už takom už by sme mali hlasovať, kolegyne, kolegovia táto nedostatočná implementácia samozrejme vzbudzuje obavy. Bohužiaľ prežívame známu situáciu a by si zaslúžil ďalšiu diskusiu a analýzu, ale musíme spolupracovať s Siegfriedom, mm. Takže buď sú oznámenia členských štátov ako príliš vysoké, pretože či vidím v štruktúrálnych fondoch nerozpracovať a potom tu máme problém, ktorý musíme reflektovať v nachádzajúcich rozpočtových rokovaniach alebo musíme zmeniť vlastnú argumentáciu o niektorých prioritách, na ktorých s parlament pred rozpočtovým rokovaniami. Takže, aby som to povedal, väčšinou e, prístup tohto výboru je taký, keď zistíme rozpočtovú prioritu, tak dať tam viac peňazí, ako pokladá komisia a členské štáty sa správne. My sme zdôraznili, aké dôležité sú pre nás politické zviel, ale vieme, že peniaze sa nedajú často čerpať. No a a na administratívne slabiny členských štátov, tak som ešte viac nepokojený, pretože vidím tu problémy v členských štátoch v súvislosti s VFR. Takže argumentácia eh, parlamentu v rámci regionálnej politiky uvoľniť finančné prostriedky je čoraz slabšia. Eh, čím menšie, menej sú členské štáty ochotné alebo schopné vyčerpať eh, vyčlenené prostriedky. Je to problém, s ktorým sa musíme zaoberať. No a by dobre zamyslieť sa ešte, keď sa pozerám na návrhy v rámci okruhu 2, či súvisí s tým, že členské štáty dokážu zorganizovať správu finančných prostriedkov, či to súvisí viac s tým, že čoraz menej utečencov aj to je Môžete Pre túto položku ja vám pripomín, pripomínam, že pred niekoľkými rokmi sme, sme nedokázali brániť proti požiadavkom členských štátov robiť tu viac a toto je po druhý krát, keď komisia navrhuje kruhu 3 finančné prostriedky dnes ANIFA a ESF a z toho treba vyvodiť politické dôsledky, čo však môžeme urobiť len keď sa pozrieme na príčiny a to rád urobím moje správy, správe spolupráci s kolegami a rovnako to treba zaoberať ešte tým, ako rozhodovanie o právnom rozpočte v s rokovaniami o aktuálnom rozpočte a nasledujúcimi budeme vnímať, ešte nechcem formulovať závery, pretože rozhodneme pri príprave na ďalšie trialógy. Takže v súvislosti s NDAB 6 je to aj globálny transfer, ktorým sa treba zaoberať. Sekretariat ma informoval, že už je čas na to, aby sme hovorili o návrhu správy to je trošku škoda, ale nájdeme ešte nejaký iný spôsob. Dúfam, že sa nám podarí im dohodnúť, väčšinou to tak býva, ale mali by sme si vyčleniť čas, čas, aby sme sa tomu venovali predsa len trochu detálnejšie. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán všeobecný správodajca. E, želá si niekto vystúpiť? Nevidím nikoho. Pán všeobecný správodajca za rok 2019, pán Mirosa, nech sa páči. Ďakujem len stručne, pretože by sme mali prejsť v hlasovaniu tento návrh opravného rozpočtu. Ukazuje, že naše, naša pozícia pre rozpočet e v budúcnosti v budúcom roku je dobrá. Posilnenie 1A, to je oblasť, kde implementácia je vysoká, kde sa financujú dobré projekty. To je niečo, čo by sme mali posilniť a nie škrtnúť tam 750 miliónov, tak ako navrhuje rada. A čo sa týka nedostatečnej implementácie, pán predseda, myslím, že sa musíme zamyslieť nad tým, či alebo aký je najlepší formát E, zaoberať sa týmto skutočne veľmi systematicky, pretože my vieme, implementácia e, podobné opravné rozpočty e, je, s problémom VFR na zasadnutí o platbách sa to mali zaoberať, možno by sme mali po členských štátov musíme či potrebujeme viac, pretože ja myslím, že sme s tým systematicky intenzívnejšie zaoberáte. No, v členských štátoch rozdiely medzi nimi sú veľké a musíme prednať s komisiou, ako si vymieňať čo najlepšie, najlepšie postupy. Ďakujem pekne, pán predseda. To je z mojej strany všetko. Ďakujem, pán všeobecný spravodajca. Ja si myslím, že by bolo zaujímavé, keby sme mali zoznam jednotlivých krajín, aby sme vedeli, e, či niektoré krajiny majú viac, viac ťažkostí ako iné. Tam, kde som zvolený, tak tam som počul, že tam došlo k vzdaniu sa účasti na kohéznych e, fondoch v dôsledku prílišnej komplikovanosti a niektorí aktéry radšej e, sa bez nich zaobiť, namiesto toho, aby mali mať takéto extrémne negociácie. Takže ja si myslím, že by bolo potrebné, aby sme to osvetlili a rozpočtový výbor sa rozhodol e, spustiť štúdiu, aby sme pochopili, čo sa deje a prečo dochádza k tomuto podplneniu a podvyužívaniu e, zdrojov. Najmä bude to dôležité pre budúci finančný rámec ak nikto iný si neželá vystúpiť, ja by som chcel povedať, že Jens Gajer ako všeobecný správodajca predloží návrh správy o DAP 6 v najbližších týždňoch a globálne platby vo výške 682 miliónov budú predmetom hlasovania na schôdzi o niekoľko minút. A teraz môžeme prejsť k hlasovaniu. Vyzývam vás, aby ste si pripravili vaše kartičky do hlasovacích zariadení. Otváram hlasovanie ako také. Všetci ste hlasovali? Chýbajú nám traja hlasujúci. Pán Manka. Nie, Niekto z vás tam kartu vložil, ale ešte nehlasoval. Á, ja. Nie, nie, nie, nie, nie. Ja viem, že ja tu som tu nadpočetný, lebo moja skupina je tu výnimočne vysoko prítomná. Dobre, máme? Ešte skôr, ako prejdeme k hlasovaniu o uznesení k návrhu rozpočtu na rok 2018, ktorý E, pripravil pán Muresen. Dávam slovo nášmu všeobecnému správodajcovi. Ďakujem veľmi pekne. Nemám už veľmi čo dodať. Len toľko, že uznesenie v plnej miere reflektuje naše hlasovanie spred dvoch týždňov o stanovisku parlamentu k rozpočtu. Ja som sa vynasnažil obmedziť uznesenie na to, obmedziť množstvo pripomienok a politických prvá, ktoré nesúvisia s rokom 2018, alebo ktoré naše priority ehm, boli jasné celý rok a naša reakcia na stanovisko parlamentu Dobre, takže nie je tu nič iné, čo by som teraz mohol dodať, pán predseda. Ďakujem pekne. A to je vyslovene torturovanie, keď vás stále žiadam. Nech sa páči, môžete e, nadviazať. Áno. Ďakujem pekne, ja to chápem, ale už som skončil, ďakujem. Euh, Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Najskôr o kompromisu číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa. Kompromis číslo 1 je odhlasovaný. Pozmeňujúci návrh 6, kto je za, proti, zdržali sa. Zamietnutý kompromis 2 za, proti, zdržali sa. Schválený. E, pozmeňujúci návrh 12 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa. 13 za, proti, zdržali sa, odmietnutý 14 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 15 za, proti, zdržali sa, prijatý, pozmenec návrh 16 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 17 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 18 bol stiahnutý, 19, prvá časť, druhá časť odpadla, kto je za prvú časť, proti, zdržali sa, prvá časť bola zamietnutá, 20 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 21 bola stiahnu, bol stiahnutý, 22 za, proti, Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie o 22. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 23 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 24 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 25 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 26 za, proti, zdržali sa, prijatý 27 za, proti, za, proti, overíme si. 27. overíme hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 31 sa stiaha, stiahlo, 32 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijatý, 38 za, proti, zdržali sa, zamietol sa, kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijatý, pozmenujúci návrh 49 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijatý, 56 odpada, 57 za, proti, zdržali sa, prijatý, 58 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 60 za, proti, zdržali sa prijatí 61, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa 62, odpadá 63, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa 64, kto je za, proti, zdržali sa, odmieta sa kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijatý, pozmenujúci návrh 67 za, proti, zdržali sa, odmiet, zamietnutý 68 za, proti, zdržali sa, zamietnutý kompromis 10, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý Pozmeniaci návrh 79, 80 za, proti, zdržali sa, zamietajú sa 81 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 82 za, proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky, otváram hlasovanie o 82. Končím hlasovanie. Zamieta sa 23 proti 15. E, kto je za? 84 proti. Zamieta sa 84 za proti. Zdržali sa zamietnutí 85 za proti. Zdržali sa zamietnutí 86 za proti. Zdržali sa odmietnutí 87 za proti zdržali sa, zamieta sa, 88 za, proti, zdržali sa, prijatí, 89 e, za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 91 za, proti, zdržali sa, odmieta sa, 92 za, proti, zdržali sa, odmieta sa, 93 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatý pozmenujúci návrh 97 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prvá časť je prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa, Overíme si hlasovanie elektronicky. Druhá časť pozmeňujúceho návrhu 97. Otváram hlasovanie. Všetci odhlasovali. Ach, chýba jeden hlas. Končím hlasovanie. Prijatý 19 proti 18 hlasom a jedným zdržaním. Kompromis 12. Kto je za? proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeniaci návrh 101 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 102 za, proti, zdržali sa, prijatý 103 za, proti, zdržali sa, odpada, ospravedlňujem sa, 104 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 105 za, proti, zdržali sa odmietnutí, 106 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 107 za, proti, zdržali sa, prijatí, 108 za, proti, zdržali sa, prijatý 109 za, proti, zdržali sa, odmietnutý 110 za, proti, zdržali sa, prijatý 111 za, proti, zdržali sa, myslím, že je zamietnutý, overíme si elektronicky 111. Končím hlasovanie. Zamietnutý 23 proti 15. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa. Prijatý pozmenujúci návrh 115 za, pardon, odpadal, spravil sa predseda 14, kompromis 14 za, proti, zdržali sa. Prijatý kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmenujúci návrh 123 za, proti, zdržali sa, prijatý. 124 za, proti, zdržali sa, prijatý. 126, 125 odpadá, 100. 26 odpadov, 127 za, proti, zdržali sa, odmietnutý 128, 129 za, proti, zdržali sa, sú zamietnuté 130 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 131 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 132 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 133 za, proti, zdržali sa prijatí, 134 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 135 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 136 a 137 sú identické za, proti, zdržali sa, overíme si elektronicky, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Zamietnutý 21 proti 15. 138 po častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa druhá časť za. Proti. Druhá časť odpadla. Opravuje sa pán predseda. 139, 140 identické za, proti, zdržali sa zamietnutí, 141 za, proti, zdržali sa prijatí, 142 odpadov, 143 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 144 za, proti, zdržali sa, odmieta sa, 145 za, proti, zdržali sa, všetky ruky sa nezdvihli, overíme si 147 elektronicky. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali, končím hlasovanie. Zamieta sa 27 proti 13. Prosím vás, zdvíhajte ruky 146 za, proti, zdržali sa, prijatí, 147 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 148 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 149 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 150 za, proti, zdržali sa, prijatí, 151 za, proti, zdržali sa zamietnutí 152 za, proti, zdržali sa zamietnutí 153, kto je za, proti, zdržali sa prijatí 154 za, proti, zdržali sa prijatí 155, 156 identické za, proti, zdržali sa zamietnuté 157 za, proti, zdržali sa prijatí 158 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Máme tu ústny pozmenujúci návrh spravodajcu za, proti, zdržali sa, prijatí Ďalšie sekcie teraz hlasujeme. 160 odpadá, 161 ústne, ústny pozmeňujúci návrh spravodajcu za, proti, zdržali sa, prijatý, 162 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 163 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 164 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 165 za, proti, zdržali sa, odmieta sa 166 za, proti, zdržali sa, za, takisto je prijatý, ale overíme si hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. 26 proti 11. 167 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 168 167, želáte si overenie? Dobre, overíme. 167, otváram hlasovanie. Odhlasované. Končím hlasovanie. 21 za, 13 proti, 168 odpadá, 169 za, proti, zdržali sa zamieta sa 170 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 171 za, proti, zdržali sa, odmieta sa 172 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 173 173, to je spravodajcov a To nie ste vy. Pán našej, nech sa páči. Uh, je to ústná pozmenujúca poznámka, ale všetci máte pred sebou vysvetlenie. Ide o pozmenenie, ktoré vychádza z podrobností, ktoré nám poslalo DG Finance. Vy máte ich pred sebou. Donc je mets au voile le 73 avec cet amendement oral. Qui est pour? pozmeňujúci návrh 173 za, proti. Kto je, kto je za, za 173 ústny pozmeňujúci návrh? Kto je proti? Zdržali sa? Myslím, že je prijatý, ale overíme si to elektronicky. Končím hlasovanie. Nebolo to viditeľné, pretože možno, že niektoré ruky sa nezdvihli, je prijatý. 174 za, proti. Kto je proti 174? Kto sa zdržal? Zamieta sa 175 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 176 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 177 odpadá, 178, 179, 180, 181 odpadajú 182 za, proti, zdržali sa, prijatý, 183 odpada, 184 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 185 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 186 za, proti, zdržali sa, odmieta sa 187, 186, 180. Aha, vy si želáte e, skontrolovanie 186. Otváram hlasovanie. Hlasujeme 186. Odhlasované, končím hlasovanie. Je prijatý 22 proti 14. 187 odpadá, 188 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 189 za, proti, to nie je veľmi jasné, otváram elektronické hlasovanie, overíme si to. 188. Končím hlasovanie. Zamieta sa širokou väčšinou 190. Odpada 191 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 192 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz budeme hlasovať o stanoviskách jednotlivých výborov. AFET 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. Inta pozmenujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. Ekon 5 za, proti, zdržali sa prijatí, Ekon 15 za, proti, zdržali sa prijatí, že je tu žiadosť o overenie Ekon 15, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý 21 hlasmi proti 17. NV 13 za, proti, zdržali sa, prijatý, ITRE 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý, E, Regi 8 za, proti, zdržali sa, prijatý. Agri 18 za, proti, zdržali sa, prijatý. Peš 5. E, želáte si overiť 18? Agri 18. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté jedným hlasom proti 14. E, peš 5 za, proti, zdržali sa prijatí, kút 12 za, proti, zdržali sa prijatí, kút 14 za, proti, zdržali sa prijatí a Teraz sme sa dostali k záverečnému hlasovaniu. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Všetci odhlasovali. Končím hlasovanie. E, schválené 30 hlasmi proti 6, dvaja sa zdržali. Ďakujem nášmu všeobecnému spravodajcovi ako aj špeciálnemu spravodajcovi pánovi Ašvercovi. Teraz sme sa dostali e, k uzneseniu o návrhu reflexí, pokiaľ ide o e, reflexiu komisie. Pripravil to pán Olbricht a pani Toma. Amendement numéro 3, qui est... Pozmeňujúci návrh 3, kto je za, proti zdržali sa, odmieta sa 4, za, proti, zdržali sa, zamietnutý 5, za, proti, zdržali sa, zamietnutý 6, za, proti, zdržali sa, zami- prijatý 9, za, proti, zdržali sa, prijatý 10, za, proti, zdržali sa, je zamietnutý. Kompromis A, za, proti, zdržali sa, prijatý. Dvadsaťtri, kto je za, proti, zdržali sa, overíme si elektronicky. Končím hlasovanie. 18, 18. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 24 stiahnutý, 25 tiež, kompromis 2b za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, 34 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 35 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 36 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 38 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 37 za, proti, overíme si hlasovanie elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 1 proti 13. 39 za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že je zamietnutý, ale nezvihli ste všetci ruky. Overíme si elektronicky 39. Všetci ste odhlasovali. Končím hlasovanie. Zamieta sa 1 proti 12. 40 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, pozmeňujúci návrh 41 s ústnym pozmeňujúcim návrhom a hlasovaním vo dvoch častiach. Za prvú časť, kto je za, proti, zdržali sa. Prvá časť schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá, 42, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa, 43, 44, identické za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 47, za, 45 za, proti, zdržali sa, prijatí, 48 za, proti, zdržali sa, overíme si elektronicky 48. Všetci ste hlasovali? Nie, ešte chýba jeden hlas. Končím hlasovanie. Prijaté 21 proti 15, 49 za, proti, zdržali sa, zamietnutý kompromis C kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 50 za, proti? Zdržali sa? Zamieta sa kompromis D za, proti? Zdržali sa? Prijatý. 57 sa bol stiahnutý, kompromis E za, proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 66 za proti, zdržali sa prijatí, 67 odpadá, 68 tiež odpadá, 69 za, proti, zdržali sa odmietnutí, 71 za, proti, zdržali sa prija- zamietnutí, 71 za, proti, zdržali sa prijatí, 72 za, proti, overíme si, otvárame elektronické hlasovanie. Odhlasované jedna karta. Končím hlasovanie. Zamieta sa 21 proti 15. Kompromis F. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Kompromis G za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis H za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis E, I, za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 1 bol stiahnutý. Dvojka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, E, schválený. A teraz budeme hlasovať elektronicky o celom texte. Otváram hlasovanie elektronické. Končím hlasovanie. E, schválené 27 proti 6. Takže e, táto situácia slúži ku cti. a gratulujem správodajcom. Pán Gajer nám predložil projekt opravného rozpočtu na, na rok 2017 na financovanie Európskeho e, rozvojové, fondu pre udržateľný rozvoj. Pozmeniaci návrh 2 proti. Mohli by sme hlasovať en blok? <coughs> Ak vám to niekomu neprekáža, mohli by sme hlasovať en blok. Ušetríme tak energiu. Kto je proti? Zdržal sa snáď niekto? Tieto štyri sú zamnuté, zamietnuté. Teraz celok, e, text ako celok elektronicky za, alebo teda hlasujme. Ak ste všetci dohlasovali, končím hlasovanie. 31 proti 4. Dvaja sa zdržali hlasovania. Pokiaľ ide nástroj flexibility a jeho mobilizáciu, pokiaľ ide o trvalo udržateľný rozvoj, jediné hlasovanie elektronicky bez pozmeňujúcich návrhov. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 31 hlasmi blahoželáme. Pokiaľ ide o politiku e, externú a bezpečnostnú, pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Ústna pozmenujúca poznámka číslo 1, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 2 za,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 Hlasujme prosím teraz. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa 21 hlasov e, proti hlasom 14. 6 za, proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 7 za, Proti? Zdržal sa niekto? To mi nie je celkom jasné. Overme si to elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa 18 hlasmi proti 17. Osmička za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa 9. Za. Prijíma sa. Ústny dvojka za. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Celok textu a to elektronicky hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa 25 za, 10 proti, 1 sa zdržal hlasovania. Alors on en vient au virement global. Vrátime sa k e, spoločným e, prevodom. Pán Urel z generálneho riaditeľstva pre rozpočet nám ho doručil. Ak e, súhlasí generálny všeobecný spravodajca, predložíme to na hlasovanie. Je to prvá, prvý prevod, hlasujme. A to prosím elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Zdá sa, že nie. Končím hlasovanie. Prijíma sa 26 hlasov, 4 e, e, proti, 2 sa zdržali hlasovania. E, naliehavá pomoc Etiópii a Jemenu, to je 25. Mohli by ste tento prevod vysvetliť? Nech sa páči. A potom poprosím spravodajcu Gajara, aby sa vedril, pán Rel pár slov k tej 25 a 26 na 2007. E, Ďakujem pekne. Na úvod poďakujem pánu Gajerovi ako spravodajcovi za jeho súhlas s tým, že prijal tak rýchlo tieto návrhy na hlasovanie, pretože komisia návrhy zaslala len pred niekoľkými dňami tomuto výboru. Takže ešte raz ďakujeme, veľmi si to vážime vzhľadom na naliehavosť oboch návrhov. Ako vidíte, snažia sa reagovať na dva, dve výrazné humanitárne krízy v Jemene i Etiópii. Komisia navrhuje v oboch prípadoch mobilizáciu alebo transfer e, tejto rezervy pre naliehavé záležitosti do humanitárneho nástroja, pretože implementácia humanitárneho nástroja od konca septembra je už na 96% záväzkoch a máme tu len asi 15 miliónov operatívnej rezerve tohto nástroja a preto nie je možné tieto naliehavé e, humanitárne kroky financovať z normálnych e, finančných prostriedkov a preto je tu ten návrh presunúť z rezervy na Jemen 25 miliónov v záväzkoch. Je to ešte k tým 52 miliónom, ktoré už začiatkom roka boli prevedené do rozpočtu. Ide o financovanie naliehavých e, krokov pomoci e, na záchranu životov, reakcia na vypuknutie cholery, potraviny a tiež dodávanie e, humanitárnej pomoci. Pokiaľ ide o Etiópiu, komisia navrhuje čiastku 15 miliónov. To súvisí najmä so situáciou e, ohrozených dodávok potravín. To sa výrazne zhoršuje a môže dosiahnuť v Etiópii naozaj krízové úrovne, ak sa nepomôže e, pretrvávajúce sucho v krajine vedie k obrovskému úbytku asi 2 milióny kusov e, e, dobytka a tým pádom prístup k potravinám sa skomplikoval. Situáciu zhoršuje i výrazná epidémia cholery Opätovne teda ďakujem spravodajcovi, že toto veľmi naliehavo e, dal na program a dúfam, že výbor tieto dva návrhy bude v stave prijať. Ďakujem. Ďakujem, pán e, riaditeľ, pán Gajer. E, k pozadiu veci viete už všetko. Vzhľadom na tieto humanitárne výzvy alebo katastrofy, Treba povedať, že je správne nestrácať e, čas a po druhé e, hlasovať aj za. Ďakujem. Ďakujem. A teda mm, nech sa páči, vyjadrite sa elektronickým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 28 sa, 2 proti, 1, 1 sa zdržal hlasovania. La parole est maintenant à monsieur... Slovo má asi pán Tarant, pokiaľ ide o tr- tri prevody k ďalším oddielom rozpočtu 2017. Tie prvé dva, ďakujem pán predseda, sú dosť jednoduché. Podporiť e, aktivity v knižničné je prvá vec. Pokiaľ ide o informačné technológie, tak tu nie je problém. Odporúčam 4 a 5 hlasovať za. Ten tretí, ten je problematickejší. Nie je to poprvýkrát tento rok, čo táto inštitúcia žiada viac prostriedkov na komunikáciu. A oni pod komunikáciou chápu podplácanie médií a organizovanie pekných podujatí, vernisáži s koláčikmi. Mne viac nevysvetlili, prečo by toto malo sa činiť. A preto chcem s nimi komunikovať ešte týždeň, aby sme to vysvetlili a aby sa v tomto bode hlas, odročilo hlasovanie. Ak, si, ak ma v tom podporujete. Tie prvé dva prevody, tu ste počuli, pán Tarand je za a netreba hlasovať o nich, takže nie sú výhrady. Pri, považujeme ich za prijaté a myslím si, že nie je tu naliehavosť veci a preto vás podporíme a odročíme toto hlasovanie na 2017. Teraz sa vrátime k politike budov. Tu sme si vymenili e, názory už e, po dvoch týždňoch e, hodnotiaceho obdobia. Pani Holmajer sa stretla s tieňovými spravodajcami a s predstaviteľmi inštitúcií, ktoré majú na starosti e, logistiku. Dám jej slovo, aby nám vysvetlila, o čo ide, kým prejdeme k hlasovaniu. Pán predseda, tieňoví spravodajcovia a ja sme sa výrazne zaoberali nájmom budovy v Luxemburgu Postup je tu veľmi problematický. Mňa ako spravodajkyňu i kolegov to všetko e, uvádza pod tlak a my to nechceme akceptovať. Komisia, e, chceme vyzvať komisiu, aby príslušne konala. Treba naozaj zapísať do zápisu, že takýto postup nie je priateľný a od e, DG rozpočet očakávam, že personál sa usadí do priestorov, ktoré zodpovedajú zákonom a že v rámci komisie asi by mali byť štruktúry, ktoré zodpovedajú tomuto storočiu a nie e, roku 1970, že sa to udeje moderne. To je tak stručne povedané to, čo ma naplňa toľkým hnevom. Úprimne vám poviem, že tu budeme musieť prijať rozhodnutie na základe toho, že terajší kolegovia v Luxembursku za určitých okolností v tých e, e, priestoroch, ktoré museli tak rýchlo opustiť a hľadalo sa riešenie kvôli azbestu, že sme to my ako parlament prijali, považovali za nutné kvôli zdraviu a nákladom. Potom ale sme sa na celé e, roky uspokojili s tým, že budú vlastne oni v skladových priestoroch, e, dielňach a tam začali tie problémy. Štruktúrálne to dnes vyzerá e, tak, a prosím počúvajte ma Inge za výpočet pre kontrolu, že to takto nejde Nachádzame sa v priestoroch, kde sa skla- skladovali potraviny, e, rýža, e, káva, garáže. 500 eur pritom na štvorcový meter na 5 rokov. Aby zákonu zodpovedalo ubytovanie týchto e, pracovníkov, aby to boli minimálne pravidlá protipožiarnej ochrany, údržby budovy, to všetko, v tak, keď v takejto budove by začalo horieť, nemohli by ani sa presunúť k východom, pretože tam je medzisklad objektov. Jednoducho, preto hovorím nie. Jednoducho, lebo v nebezpečí sú pracovníci. Ale ten návrh komisie považujem za natoľko E, nepriateľný, lebo mi to naozaj lezie na nervy. Nechápem, prečo komisia, keď musíme prenajať v Luxembursku budovy, tak by som rada videla, aby sme preverili ich štruktúru, ktoré tu má UIL a či za v dnešnej e, dobe či musíme tu na, na mať naozaj skladisko takýchto zásob e, ríže, e, kávy v takýchto množstvách. A tu potom poprosím, aby komisia, aj účtovný dvor, e, aby i parlament aby vy, sú to naozaj služby, kde sa dá to zdieľať a personál jednoducho sa nemôže, si nemôže použiť prístroje, vedľajšie inštitúcie. Veci sa robia troj, e, trojnásobne. Keby sa to robilo, nebude to stať ani nový personál, ani nové náklady. Rada by som preverila celé tie štruktúry a tu prosím i, a dajte to do zápisnice, prosím i výbor pre kontrol rozpočtu, aby sa tieto veci prekontrolovali, že potrebujeme tam najímať priestory v Luxemburgu. OK ale keď nič nenájdeme a štát Luxembursko nie je v stave ponúknuť nám zmysluplné skladovacie priestory, tak poďme preč od Luxemburska. Keď tam nie je miesto, tak tam miesto nie je. Tie priestory v Belgicku stoja tri, od trikrát menej, tretinu. Budem úprimná, považujem túto zložku za dosť škandalóznu. Keď chce Luxembursko, aby sme naplňali zmluvu, aby sme tam mali našich pracovníkov, tak tá zmluva musí byť splniteľná. Ak nemajú adekvátne pre nás budovy, tak v budúcnosti nie som ochotná vydať čo i len centík a som za to, aby povedal vy, uh, náš výbor, že odtiaľ odideme. 500 eur na štvorcový meter E, ročne v skladiskovom priestore, tak to je naozaj kopanec. Však aj normálny nájom by bol 250 eur a tu kancelárska sadzba je 140-160 uprostred Bruselu. Jednoducho som ani nevedel, čo mám robiť s tým materiálom. Mňa prekvapuje, že rada, ktorá e, nás e, otravuje za každý e, cent a tomuto dala zelenú, ani len otázky nepoložila. Neviem, čo robia inštancie rady, keď u tejto celej veci pri preverovaní sa správajú takto. Poprosím vás, kolegovia, e, naznačte e, moju nevôľu, akceptujte ju, prosím. Ja ma, vy, napriek tomu musím povedať, že nemáme na výber, že na týchto 5 rokov musíme súhlasiť, ale o 5 rokov musí sa e, vyjasniť zmena štruktúr, musí sa vyjasniť, aké inštitúcie a či vôbec tam musia byť. Že ich udržíme len preto, lebo v, Bel- v Luxembursku by niečo malo byť umiestnené, tak to nedáva zmysel. Považujem to veľ- e, a dala som k tomu veľmi kritické stanovisko Nemôžem už zmeniť to prechodné obdobie na 5 rokov, ale čo kritizujem je to, že v júni nás komisia informovala, že budova Jean Monnet vraj bolo v poriadku a teraz zistujem, že to bude o, o rok a pol neskôr. Zistujem, že kvôli bezpečnosti sú potrebné nové opatrenia, ale proti, prosím, napíšte to, pretože my sme prijali rozhodnutie, v roku 2013 a v tomto rozhodnutí je napísané, že Drozbach budova, kde prenajímame nové plochy, musíme okamžite odpustiť, pretože je predražená. A teraz prenajímame ďalšie priestory v Drozbachu, pretože inde sme nenašli priestory. A keď teda nenájdeme inde, tak by sme mali odísť z Luxemburska. Toto som tu musela povedať, pán predseda, pretože takto to ďalej nemôže ísť ako výbor nás informujú, veci zistujeme len náhodne a DG Batch a OIL e, poprosím, aby na tom súrne zapracovali a naplňte to stanovisko tak, ako som ho napísala a tie správy čo najskôr dodajte. Ďakujem, vidím, že táto téma ohrozila zdravotný stav spravodajkyne. Takéto niečo som naozaj pred sebou dlho nemala. Nevedela som, že, e, že sme v rozvojovej krajine, e, štandardy ako v rozvojovej krajine, že musíme kopiť zásoby ryže. Jej ústne e, vyjadrenie, myslím si, že ona teda naozaj predviedla veľkú váhu pani Gardia Zabal. Nech sa páči, ďakujem, pán predseda. Nechcem zachádzať do detajlov a k podstate veci, pretože e, e, politika spojená s budovami a to, čo sa deje v Luxemburgu, to je téma na televízny seriál, ale pokiaľ ide o formu, áno, hovoríte seriál, no vidíte, my by sme mali investovať tam, kde sú najlepšie ceny. Ale v Luxemburgu platy sú mimoriadne slabé, nie? Hovorí pán predseda. Mám jeden taký seriózny komentár k forme, pretože sme dostali stanovisko včera o 7. popoludni a dnes sa máme k tomu vyjadriť. Ja viem, že my vždy pracujeme pod tlakom, ale, ale e, myslím si, že keď niekto, aj keby sme boli bývali informovaní v piatok podvečer, nemyslím si, že je to dostatočný čas, aby sme mohli rozhodnúť. Ja chápem túto poznámku, ale táto téma už sa preberala pred dvoma týždňami. Áno, ale dnes musíme hlasovať o stanovisku, aj keď sa to spomínalo. A my by sme mali mať možnosť aspoň si to prečítať. A čítali ste ju alebo nie? Ja to krátko vysvetlím. My sme mali spoločné zasadnutie s tieňovými správdajcami. E, tieňoví správdajca sa nemohli sami zúčastniť a boli tam ich kolegovia a my sme jasne povedali, že to vnímame veľmi kriticky. Také negatívne udalosti ako opísané, ale nutnosti sa rozhodneme pozitívne. Ja som bola týždeň chorá, takže z postele som skorigoval ešte posledné, eh, posledné veci. No a preto je už príliš neskoro. To vyšlo, ja sa ospravedlňujem, ale bolo to spôsobené ehm, mojou chorobou. No nie, táto téma neohrozila moje zdravie. Bola to len obyčajná chrípka. No my sa tešíme, že ste sa vrátili v dobrom zdraví, Monika. Áno, ale aj tak treba prijať rozhodnutie. Takže dám hlasovať. Kto je za? Nebudem, pardon, hlasujem elektronicky, otváram hlasovanie. Tout le monde a voté. Všetci odhlasovali? Ešte chýba jeden hlas. E, posledná výzva. A dva hlasy chýbajú dokonca. Dobre, dobre. Takže prijaté 24 proti 3 a jedno zdržanie sa. Monika, keďže ste v plnej forme, môžete nám povedať o, o Európskej agentúre pre chemické výrobky? A ja podvodte. Tam nie je hlas. No. To už je. nie je nejaké emocionálne e, zafarbené, je to pozitívna téma. Ide o e, vypršenie súčasnej nájomnej zmluvy k 31. decembru 2019 agentúry ECHA od roku 2017. E, e, máme tieto priestory. Je to veľmi neefektívna, e, neefektívna budova, je tam veľa nevyužitého priestoru. Čakajú nás alebo potrebné rôzne rekonštrukčné práce a preto sme hľadali iné. Našli sme budovu, ktorá je efektívnejšia, ktorá je o 500 tisíc eur ročne lacnejšia a lepšie využitý priestor, v budúcnosti 18 tisíc m štvorcových, 11 tisíc toho sú kancelárske plochy, 4600 konferenčné eh, zasedačky, ďalej kan- kantíny, skladové priestory a okrem toho sú tam ešte aj príslušné parkovacie miesta. A ako som povedala, ročný nájom je 5,5 milióna jednorazové nástroje na presťahovanie treba že do úvahy, pretože tá budova je jednoznačne lepšia. No a tí budú približne 5 miliónov eur, dostaneme ešte bližšie informácie, než je to len prvé informácie, ak si niekto by chcel bližšie si pozrieť, tak čoskoro budú podklady k dispozícii. Ďakujem, Monika. Myslím si, že tu nám môžeme ukončiť a teraz dám i hneď slovo správodajkyni pani Gresle a pánovi Ašvesovi, aby nás oboznámili, ako to vyzerá s trialógom o zjednodušení finančného, e, e, finančných pravidiel. Nech sa páči, pani Gresle. Jetzt habe ich vor lauter Papier meinen. No. V Štrasburgu sa uskutočnil štvrté, eh, štvrtý trialóg, opätovne eh, tri hodiny, ale hlavne eh, sme hľadali nové formulácie už pre tie prediskutované články. No a speli sme približne dohode o článku 267, definícia blending, budget implementation, volunteer, dobrovoľník. Hm, zhodli sme sa na eh, plánovaných a neplánovaných presunoch prostriedkov pre agentúry. To v rámcovom rozpočte pre agentúry vyriešené eh, Máme 22, 3, 31, 3, 34E, interná kontrola a na 39 eh, dve, návrh rozpočtu eh, medziinstitucionálna eh, medziinstitucionálna rozpočtová disciplína bolo veľké želenie rady, ktoré sme, ktoré sme pristúpili 39 3a návrh rozpočtu porovnávacia tabulka k odhadom jednotlivých inštitúcií a 24, a 3 a to sme ešte vyriešili. Okrem toho sme hovorili o, článku, o článkoch 85, 69 91. Dohodli sme sa, že 87 až 89 zodpovednosť finančných aktérov, všetky ostatné články, kde prvých to trialógov sme nedostahli, sú, sú otvorené. pripomínam článok 2, niektoré definície, medzi inými tiež definícia, dôležitá definícia multiplikačného efektu, kde ide jednoducho o to, či sa nám podarí v prípade finančných nástrojov e, tie privátne prilákané investície zviditeľniť e, použiť definíciu OECD, prečo definícia komisie, lebo teraz sa týka len verejných prostriedkov a keď verejné prostriedky, e, pre ako verejné prostriedky a banka s tým zarobiť, nemôžeme byť spokojní. V prípade carryovers nie sme spokojní dekomitment za eh, krízová rezerva, tiež nie článok 15, eh, predbežné 12, eh, 17, nadbytok 24 až 27 až 30 transfery a rešpektovanie pravidel, pravidel parlamentu 31 až 34 a 35 a, teda zverejnenie rozpočtového plánu 36 39, 49, 50, 54, konzultácie s občanmi 57, uh, dohody uh, 58, delegácie 59, 60, uh, konflikt záujmov členov vlády v členských štátoch 61, 62, vzdielané správa prostriedkov, spolupráca s EPPO, Národná deklarácia a kombinácia prostriedkov z regionálnej politiky. 62a nové jednotné pravidlá pri kombináciu rôznych programov v oblasti regionálnej politiky v členských štátoch, ešte otvorené 63, 68, 69, 73, len tam teda myšlienky performance, čo týka viacerých článkov. Momentálne e, sa zaoberáme tu v parlamente ešte e, s panelom o disciplinárnych e, opatreniach. V pondelok sa uskročí ďalšie, ďalší trialóg a opätovne sa budeme zaoberať otvorenými bodmi tých otvorených článkov, ako aj ďalším textom od článku 91 do začiatku novembra sú naplánované ešte tri ďalšie trialógy, ďalšie rozličné zasadnutia do konca roka sa plánujú a, čo najskôr oznámime termíny. Takže hodné pozrieť sa na, ten na tú zložku. Je dôležité, aby sme s radou ďalej seriózne viedli rozhovor. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem, pani predsednička, spravodajkyňa, pána Švors. Plne s vami súhlasí. Kto si želá vystúpiť? Obraciam sa na tieňových správodajcov, ale myslím si, že e, súhlasia s poznámkami pani Gresle. Želá si niekto iný ešte vystúpiť? Je to naozaj nesmierne príťažlivá téma. A, ale chcem vám povedať, že dôsledky sú značné. A my povieme verejnosti, že sme zjednodušili e, pravidla a uvidíme radosť, ktorá zaplaví naše územie. Áno, ja som si to dobre poznačil. Dobre. A na záver, pani Gresle, budeme pokračovať. Áno. My sa zaoberáme tým, ako 160 miliard eur. S nimi to nie je nič, nemôžeme to len odškrtnúť. Povedať, urobte s tým to najlepšie. To je ten problém. A ja myslím, že otázka je jednoduchšie nemusíme ísť sa zaoberať tým pre koho my to robíme pre príjemcov, pre ľudí, ktorí pracujú priamo s prostriedkami EU a preto musíme veci robiť jednoduchšie, tak ako to je v Omnibuse v tom eh, tej poslednej časti. Takže ja by som bol rada, keby tam sa prijali rozhodné kroky k zjednodušeniu a myslím, že to, čo my môžeme urobiť, robíme, ale inak eh, to zodpovedáme daňovým poplatníkom, takže musím sa presadiť, aby som bola tiež rada, ak by sme nemali 725 pozmeňujúcich návrhov, ale rada ich má viac ako 1200. Takže my sa musíme zaoberať 2000 pozmeňujúcimi návrhmi a preto si myslím, že ale myslím, že to je podľa našej námahy. Dobre, ďakujem pekne v každom prípade. Ja si veľmi vážim nasledenie oboch spoluspravodajcov a zdôrazňujem, ďakujem za vodný prístup pani Kresle. No dobre. Zohľadom na to meškanie, ktoré sme spravili po vystúpení pána Ferostata, nebol som si istý, že skôr sa nám podarí skončiť do 12.30. No je to výborné, Dobre. Dnes po obede začneme o 15.00 a predseda bude pán Murešan, pretože ja sa musím zúčastniť práca výbore pre polnohospodárstvo, takže ospravedlňte ma a zasadnutie je prerušené.